správy pána Lajnena, pokiaľ ide o európske environmentálne ekonomické účty. Ide o, len o drobnú zmenu v našom eh, programe eh, schôdze. Tým pádom sme schválili tento náš program schôdze a teraz sa dostávame k prvému bodu našeho programu schôdze. Týmto prvým bodom je eh, vyhlásenie predsedu parlamentu hm, ako na pamiatku výročia deportácie Eh, obyvateľov v roku 1941 v kubalských štátoch, eh, po čom bude stručná rozprava, ktorej sa zúčastnia zastupcia politických eh, skupín. Tí sa k tomu vyjadria, nepochybne povedia niekoľko dôležitých informácií, dámy a páni, eh, drahí priatelia, eh, tento mesiac si pripomíname 70. výročie masovej deportácie obyvateľov, ktoré uskutoční eh, sovietský zväz z pobalských krajín. Tieto deportácie smerovali k tomu, aby obyvateľstvo Litvy, Lotyšska a Estonska sa zbavili svojich elít, aby boli zbavení svojich elít, hlavne zástupcov politiky, vedy, kultúry, ale tiež, aby boli vylúčení tí, ktorí boli známi ako tí, ktorí mali voľné myslenie slobodné myslenie. Pamätáme si na obeti sovietského teroru. Je to naša spoločná povinnosť a musíme teda spoločne e, odsúdiť e, tento totalitárny systém a zločiny, ktorých e, sa dopustili jeho lídry proti ľudskosti. Utrpenie národov Lotyšska, Litvy a Estonska naplnili ich odhodlaním a silou a preto po polstoročí neskôr sa stali slobodnými a stali sa členmi zjednotenej Európy 22. júna alebo dva týž, o dva týždne uplynie 70. výročie útoku hitlerovského Nemecka na Sovietský zväz, čo znamenalo prerušenie aliancie a a tajné zmluvy medzi Hitlerom a Stalinom a rozdelenie Európy. Čiže eh, máme tu obdobie veľmi dôležitých výročí európske eh, pamäte, ale takisto sa to týka aj našich eh, kolegov z Lotyšska, Litvy a Estonska. A toto výročie svedčí o tom, že Európania sú schopní prekonávať tieto prekažky, tieto ťažkosti a veľké napätia. Preto sme veľmi radi, že Naši kolegovia a kolegyne sú tu práve teraz eh, medzi nami. Rád by som teraz požiadal zástupcov jednotlivých politických skupín, aby sa stručne vyjadrili. Tune Kellam, bardzo proszę. Pán Tune Kellam. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, za vaše milé slova a prejav solidarity. Bolo to skutočne pred 70 rokmi, keď 50 eh, tisíc litovských, lotišských a estonských občanov bolo brutálnym spôsobom deportovaných zo svojich domovov v sovietskej okupovanej časti po Baltia. Keď si porovnáme toto číslo 50 tisíc s celkovou populáciou 5,5 milióna, ktorú spolu mali tri pobaltské štáty, keď to porovnáme s pomerom e, Británie alebo Francúzska, tak 50 tisíc proporcionálne znamená 432 tisíc občanov, ktorí by boli deportovaní zo Spojeného kráľovstva, alebo 363 tisíc osôb, ktoré by boli deportované z Francúzska. Našťastie k tomu nedošlo v týchto dvoch krajinách. Už v maji 1941 sovietské vedenie sa rozhodlo, že pripojí Lit- Litvu, Lotyšsko a Estonsko a zbaví ich protisovietských elementov. Bolo to zdôvodnené e, tým, že je nutné zbaviť sa politických a ekonomických elít. Títo ľudia boli transportovaní v, doby, v dobyčákoch eh, do sibírskych území na, eh, na, na to, aby slúžili v baniach na uhlie a v nútených pracovných táboroch. Muži boli oddelení od svojich rodín a boli presunutí do väzenských táborov, kde mnohí umreli alebo boli popravení. V mnohých prípadoch takmer 50 deportovaných osôb umrelo. Deportácie z roku 1941 zasadili obrovský zásah demokratickej spoločnosti v týchto krajinách. Toto bezprecedentné násilie spôsobilo veľmi hlbokú psychologickú traumu pre obete a viedlo to k dlhodobému strachu, potlačaným emóciám, cenzúre a vlne pesimizmu. A zároveň to viedlo k pocitu, že spravodlivosť nemôže nikdy zvíťaziť. Niekdejší víťaz alebo nositeľ Zacharovej ceny, eh, pán Kovalov, nepochybuje o tom, že pri pomenovaní, keby sme to pomenovali modernou terminológiou, dalo by sa to označiť ako zločiny proti ľudskosti. A práve preto e, pripomenutie 70. výročia, výročia týchto deportácií je príležitosťou pre hĺbšie porozumenie toho, že aj vaša minulosť je našou minulosťou a naopak. Plné pochopenie toho, čo sa stalo v roku 1941 a aké boli tie zločiny proti ľudskosti, musia byť súčasťou našej spoločnej európskej histórie. Vážení priatelia, kolegovia, Chcel by som vám všetkým poďakovať za vašu pozornosť a za vašu solidaritu s národmi po po pobaltských krajín a túto solidaritu sme očakávali už naozaj mnoho rokov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Slovo má Hane Svoboda v mene socialistov a demokratov. Vážený pán predseda, vážený eh, pán kolega Kelem, vážení kolegovia z Pobalských republik, vážení kolegovia. Dnes eh, si skutočne spomíname eh, na masové deportácie, ktoré sa odohrali v pobalských krajinách. Patrí to naozaj k tým najtemnejším dejinám európskej histórie. V predchádzajúcom storočí nielen to bola skutočná nespravodlivosť storočia, tak ako to nazvali ale dnes uvažujeme nad obeťami tohto neludského eh, zaobchádzania. Eh, skutočne je potrebné objasniť isté medzery, pokiaľ ide o sovietskú históriu a stalinizmus. Pretože toto nebol len politický útok, ale v podstate eh, išlo tam vlastne o, podkopanie vlastnej histórie a histórie ostatných krajín Európy. A týmto boli krajiny Európy naozaj e, poznačený. Samozrejme, že vtedy musíme myslieť aj na Arménsko. Na začiatku minulého storočia, e, keď e, množstvo Arménov bolo vyhľadených zo strany Turkov, a tieto deportácie v Európe samozrejme pokračovali potom aj uprostred tohto storočia počas nacistického režimu a počas sovietského režimu. Toto boli obrovsky hlboké rany a e, tie sa v podstate e, potom ešte len prehlbovali e, udalosťami, ktoré sa odohrali v bývalej Juhoslávii. Práve z toho dôvodu sa musíme zamyslieť nad rôznymi formami takýchto zločinov a musíme skutočne sa snažiť o to, aby boli potrestaní tí, ktorí boli vinní, ako napríklad prípad, e, ktorý v poslednom čase rozboril hladinu, prípad pána e, Mladiča. Ale samozrejme, že toto ešte stále v podstate e, nie sú záležitosti, ktoré by boli završené, pretože ešte stále vlastne chýba veľmi veľa toho, čo by sme mali spraviť v nadväznosti na tento proces zjednocovania. Veľmi mnohí politici z rôznych krajín Európy, z východu aj zo západu na tom pracovali a snažili sa v podstate, pokiaľ ide o danské vyhlásenie a objasniť isté veci z tejto minulosti, aby sme sa mali poučiť a musíme naozaj e, byť ostražití, aby k ničomu takému to neprišlo, ako napríklad v prípade e, Rómov. A takisto e, si musíme rozmyslieť, že či budeme pristahovalcov z Blízkeho východu, posielať späť do ich krajín. Samozrejme, že toto boli obrovské obete, pokiaľ ide o takéto deportácie, ale skutočne jedinou no garanciou môže byť iná politika. Nesmieme dopustiť jednoducho to, aby sa stalo opakovanie toho, čo, čoho sme boli svetkami v minulom storočí naozaj by e, sme mali na toto nezabudnúť a mali by sme sa skutočne snažiť o, e, o povzdvihnutie spoločnej Európy. Veľmi pekne ďakujem. Pán Leonidas Tonsky za liberálov. Ďakujem vám, a pán predseda parlamentu, vážení e, kolegovia. Deportácie rezidentov z pobalských krajín v roku 1941 boli skutočne tragickou udalosťou 20. storočia. Bol to obrovský uh, úder uh, Lotyšsku, Litve a Estonsku a pokiaľ išlo o civilizovaný život, dá sa povedať, že v podstate uh, títo ľudia boli izolovaní od ostatnej Európy a táto izolácia e, skončila vlastne až v roku 1990, keď naozaj môžeme hovoriť o skutočnom prelome, pokiaľ ide o históriu pobalských krajín. Ale v roku 1994, e, keď sa tieto krajiny pridali k Európskej únii, to znamenalo skutočne obrovský prelom v histórii pobalských krajín. Veľmi mnohí významní predstavitelia týchto krajín boli v roku 1941 deportovaní a toto bol znak a charakteristika stalinského inžinierstva, tak povediac, a keď sa snažil naozaj tieto národy zbaviť tých najlepších, tých najvynikajúcejších ľudí. Vážený pán predseda, dnes si môžeme naozaj len spomenúť na 70. výročie týchto deportácií. Musíme sa snažiť o to, aby sme žili dôstojne a aby sme skutočne e, politicky zjednotili Európu. Veľmi pekne vám ďakujem. Pán Robert Žile. Ďakujem vám, pán predseda, za slovo. I keď deportácie v júni 2000 1941 z týchto pobalských krajín boli hrozné, ale e, títo ľudia boli posielaní do táborov smrti. Civil, Občianská spoločnosť Európy si tohoto nie je vedomá. Hitlerský, hitlerovský režim bol odsudený, ale režim Stalina, táto genocída Stalinova sa považuje v niektorých politických kruhoch ešte stále za niečo, čo by sa nemalo spomínať a hodnotiť. Toto skutočne predstavovalo veľmi udalosť, ktorá mala obrovský zlý dopad na psychológiu pobalckých e, občanov. Skutočne to podkopalo morálne normy a solidaritu medzi ľuďmi prečo musí môj národ ešte stále počúvať moskovskú e, verziu e, týchto udalostí ktorá tvrdí, že e, nebola nejaká okupácia, že nebol nejaký pakt podpísaný s Molotovom, v dôsledku ktorého v podstate prišlo ku okupácii pobalských krajín v roku 1940. Prečo stále ešte musíme počúvať e, túto story, že sme vlastne boli oslobodení od tých, e, ktorí boli naozaj tými našimi najlepšími predstaviteľmi. A preto by som chcel um, apelovať na Európsku komisiu a požiadať ju o to, aby spravila všetko, čo sa dá, aby sa naozaj začali vyšetrovať tieto zločiny, aby skutočne boli odsudené všetky takéto totalitné uh, zločiny. Veľmi pekne ďakujeme, pán Hans Obermajer. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. E, v Nemecku, hlavne pokiaľ ide o pobalské krajiny, Eh, takéto udalosti naozaj eh, boli eh, zjesením, pretože v noci od 9, z 19. na 20. júna prišlo k prvým takýmto masovým deportáciám. Bez akéhokoľvek varovania boli títo ľudia vytrhnutí z rodinného kruhu. Takéto deportácie predstavovali skutočne zločiny e, proti ľudskosti a práve z toho dôvodu e, si v týchto krajinách spomíname na tieto deportácie. Skutočne je to e, smútok, ktorý nás naplňa. A Európa skutočne 14. júna Eh, si spomína práve na osudy týchto malých eh, národov a osudy, ktoré eh, mali v rámci Sovietskeho zväzu. Ďakujem vám veľmi pekne. Týmto by sme uzavreli túto diskusiu. Ďalším bodom nášho programu je správa pána Jo Leinena, Európske environmentálne ekonomické účty. Chcel by som teraz dať slovo spravodajcovi pánovi Jo Leinenovi. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia, dnes eh, v podstate eh, budeme diskutovať